Takže najprv by som požiadal o slovo tých, ktorí sú spravodajcami k tejto téme. Ako prvý dostane slovo pán Sebastian, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V prvom rade by som bol rád, aby sme sa potešili z toho, akým konsenzom sme dosiahli toto uznesenie. Išlo o veľmi rozsiahle a zložité uznesenia. Je to logické, keď hovoríme o Etiópii. Na čo chceme poukázať, to je potlačanie vlády mierových manifestácií farmárov. E, išlo o to, že protestovali proti určitým aktom, ktoré ohrazovali ich život a tieto mierové manifestácie boli tvrdo potlačené a podľa svedectiev ľudskoprávnych mm, aktérov spôsobili aspoň 140 ľudských obetí. Preto v tomto uznesení chceme hovoriť o tom, čo sa všeobecne deje v Etiópii a čo je vlastne Etiópia dnes. Je to krajina s nefungujúcou demokraciou, kde vládne jedna politická strana, kde sa systematicky používa potláčanie rôznych etnických skupín, E, dochádza e, k vnútornému presídleniu, e, predstavitelia týchto etník utekajú, pretože sú prenasledovaní, súdne konania sú arbitrárne a sú prenasledovaní aj občania EÚ. Táto krajina v regióne má samozrejme kľúčovú úlohu, ale to by nemala byť nejaká zámienka na to, že by sme privierali oči nad tým, čo sa deje v Etiópii a že sa uh, tam nesplňajú základné prá- ľudské práva. Etiópia je jednou z najchodobnejších krajín vo svete. My všetci, čo sme tam boli, tak sme videli také úrovne chudoby, ktoré možno nie, nie je možno vidieť nikde inde vo svete. A um, my im zasielame pomoc. A ja si myslím, že by sme mali poukázať etiópskej vláde tiež, že eh, by mala rešpektovať ľudské práva. Ďakujem. Pani Adinolfi, na jednu minútu nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Sloboda prejavuje základnou slobodou, základným právom. Je to zakotvené v charte ľudských práv aj v dohode z Kotonu. Ak sa tieto nebudú rešpektovať, nemôžeme hovoriť o skutočnej demokracii Žiadame preto, aby sa okamžite začalo s inkluzívnym, transparentným politickým dialogom všetkých politických zástupcov občianskou spoločnosťou. Africký kontinent je nádherný, má množstvo prírodných zdrojov, ale bohužia, bohužiaľ platí vysokú cenu imperialistického zneužívania a vykorisťovania. E, ak sa chce emancipovať, musí dobre využívať obchodné politiky E, pretože veľmi často tieto koloniálne dohody pod e, zamienkou voľného obchodu zneužívajú tieto zdroje. Pán Demes Meker, na jednu minútu. Dank u voorzitter. Ja, etnische bevolkingsgroepen zoals de Aromo en de Amhara krijgen het... Ďakujem pekne, pán predseda. Etnické e, skupiny ako Omorovia a ostatní majú ťažké časy, pretože sú predmetom organizovaného násilia. To znamená, hoci krajine sa darí z hľadiska hospodárskeho rastu, a je to v podstate jedna z tých lepších krajín v európskej, e, teda v Afrike, tak e, predsa len tá situácia je vážna, sú tu viaceré negatíva. Vieme, že vláda zamedzila nezávislé, nezávislú tač. Etiópia je vlastne také polotvorené väzenie pre novinárov a reformy sa pretláčajú napriek vôli napriek vôli občanov. Napríklad snaha rozšíriť mesto Addis Abeba do oblasti Homerie, to takisto viedlo k tomu, že tu bolo viac než 140 demonstrantov, ktorí prišlo o život. Situácia ostáva náročná, napriek tomu, že situácia, že sa snažíme nájsť riešenie musíme urobiť všetko preto, aby sme zaznamenali v najbližšej dobe zmenu. Ďakujem pekne, ďalší rečník. Pani Besera Bastarečia. Nie je tu, tak pán pospíšil. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Za moju politickú skupinu by som sa pripojil k tomuto návrhu uznesenia. Hovoríme o otázke ľudských práv v Etiópii po niekoľko mesiacoch znovu na plene. Za posledné dva mesiace došlo k vývoju v Etiópii na konci minulého roka. Viac ako 140 ľudí bolo brutálne zabitých pri mierových manifestáciách v Addis Abebe. Títo ľudia príslušníci etnika Omronov e, mierovo e, manifestovali za to, aby sa e, nemenil teritoriálny plán Addis Abeby tak, aby neprišli oni o svoje pastviny. Situácia v Etiópii sa stále zhoršujú a my ako orgán, ktorý sa zaoberá stavom ľudských práv, tak sa musíme venovať tejto otázke. EÚ musí protestovať proti tomu, ako etiópska vláda mm, postupuje voči politickej opozícii, ako postupuje proti nezávislým médiám, kde sa potlačuje právny štát, sloboda prejavu. Etiópia je jedna z desiatich krajín, kde sa najviac postihujú práva novinárov vo svete a Rovnako by sme mohli hovoriť o neziskovom sektore, o ďalších aktivistoch, ktorí sú väznení. A legislatíva v krajine je taká, že nemôžete robiť neziskovú neštátnu činnosť. Je tu veľké množstvo utečencov, má klimatické problémy a krajina potrebuje našu pomoc. A my ako EÚ a vyzývam komisiu, že túto pomoc musíme prepojiť na to, aký je stav ľudských práv a demokracie v tejto krajine, teda pomoc. Áno, ale len za podmienky, že vláda v Etiópii bude zlepšovať situáciu v rešpektovaní ľudských práv. Pani posol Becerra Bastarečea. Pani Becerra Bastarečea. Ďakujem, pán predsedajúci. Pán komisár, miest, zatiaľ čo členské štáty EÚ mm, mm, nechcú rozmiestniť 160 utečencov a táto chudobná krajina prijala 700 tisíc utečencov zo Somalska a z Eritreje a je kľúčovou krajinou aj pre tok utečencov do Európy. A mm, tento hlavolám nevyriešime, keď nebudeme riešiť, e, aké sú príčiny. Oceňujem novembrovú dohodu o spoločnom e, fonde 253 miliónov eur sa e, poskytne pre africký roh, ale čo ma znepokojuje, akú úlohu zohrá EP v tomto programe poukazujeme, že v Etiópii dochádza k vážnemu porušovaniu ľudských práv. V obdobie 2014-2020 v rozvojovom fonde zašleme 742 miliónov eur. Mohli by ste, pán komisár, mi potvrdiť, či vyviniete taký nástroj, aby európske fondy neprispievali k porušovaniu ľudských práv tými, ktorí to umožňujú? Ďakujem, hovorí pán predsedajúci pani Marie-Christine Veržia. Nech sa páči. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predsedajúci. Je to prvé uznesenie o Etiópii po desiatich rokoch a to vysvetľuje aj jeho dĺžku. Ale ehm, táto krajina je v ehm, atmosfére násilia, e, dochádza tam k arbitrálnym súdnym konaniam, k mučeniu, prenasledovaniu represálie e, rôznych etník, e, pretože nechcú opustiť svoje územia, ktoré sú najúrodnejšie a tak ďalej. Tie sa opakujú. Etiópia zažila najväčšie sucho za posledných 50 rokov. E, prichádza zrejme humanitárna katastrofa. 10 až 15 miliónov ľudí bude potrebovať potravinovú pomoc v tomto regióne. a e, migračný tlak z týchto krajín sa potvrdzuje aj v Etiópii. EÚ chce chartumským procesom urobiť z Etiópie jedným z kľúčových partnerov, ale ja mám pochybnosti. E, Etiópia by mala e, prijímať tých utečencov, ktorí budú odsunutí z Európy a ktorí pochádzajú z afrického rohu a nemôžeme zaznamenať ekonomický rozvoj v tejto krajine, ak nebude viacej demokracii. Áno, EÚ musí zohrávať väčšiu úlohu pre podporovaní e, rešpektu kultúrnej diverzity, ktorá je jedna z najbohatších v tejto oblasti. Merci beaucoup, madame Dupité. Honorable Pier Antonio Panceri, una minuto, per Ďakujem, pán Antonio Panceri, na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem už niekoľko mesiacov v Etiópii. Občania e, e, protestujú proti rozšíreniu mesta Addis Abeba aj e, na územie, na ktorom žijú. Takéto rozširovanie už v minulosti viedlo e, k tomu, že farmári boli vyvlastnení a e, žijú v absolútnej chudobe. Situácia je kritická. 140 manifestujúcich demonstrantov bolo zavraždených, mnohí ďalší boli zranení v, v najhoršej krí, humanitárnej kríze od roku 2005 v tejto krajine. Preto žiadame, aby e, v prvom rade sa skončila táto vlna e, násilia, zastrašovanie politické a podobne a napokon e, uznávame, ako kooperuje Etiópia v otázke migrácie z EÚ, avšak treba si aj zvážiť e, financovanie, e, ktoré etiópska vláda užíva. Treba, sa, treba si overiť, aby toto financovanie nepodporovalo ešte porušovanie ľudských práv, ako v prípadoch, ktoré sme tu už spomenuli. Ďakujem, pán Panceri. Teraz je čas na eh, vyjadrenia sa v mene, politických skupín. V prvom rade v mene eh, skupiny SND pani Anna Gomeš. Nech sa páči. Ďakujem. Zomrelo tu naozaj 140 eh, ľudí počas demonstrácií. To je najväčší dôkaz represí, ktoré používa etiópska vláda to skutočne kontroluje obyvateľov vo všetkých smeroch. Ide úplne proti opozičným politikom, novinárom, študentom, ktorí pokojne demonstrujú schvaluje megalománske projekty, organizuje vyvlastňovanie pôdy, vyháňa komunity, nerešpektuje ich práva. A Európska únia sa k tomu nejako nevyjadruje. Pritom sa hovorí, že Etiópia je e, stabilným prvkom v Afrike, ale jej politika vôbec nie je udrateľná. My takýmto našim spôsobom e, nestabilitu v Etiópii podporujeme. Musíme sa poučiť z arabskej jary v roku 2011, ktorý sme si e, uvedomili, že naozaj je potrebné pomáhať tým, ktorí bojujú za demokraciu a ľudské práva v Etiópii. Musíme sa pokúsiť o zmenu, pokiaľ je ešte čas. Ďakujem slovo má pán Jakovčič. Ďakujem. Zoznam nedemokratických aktivít etiópskej vlády je jednoducho príliš dlhý. Je nám ľúto, že je to e, jedna z najchudobnejších krajín na svete, avšak e, tento e, zoznam, k ktorému patria zneužívanie zákonov pre boj proti terorizmu za účelom potlačania opozície, novinárov a širokej verejnosti, je neakceptovateľné. E, každý, kto je v menšine v Etiópii, je utlačaný. Musíme zdôrazniť, že e, je tu tento nevhodný plán e, rozširovania Addis Abeby, ale pritom je to na úkor farmárov žijúcich práve v týchto oblastiach. E, musíme sa zamyslieť nad e, financovaním e, takýchto projektov zo strany Európskej únie. Ďakujem, slama pani López Bermecho. Ďakujem. V prvom rade ďakujem politickým skupinám za spoločnú prácu, aby sme odsúdili represálie etiópskej vlády a poukázali na ekonomické a sociálne zhoršovanie situácií v africkom rohu. Je tam viacej ako 170 tisíc utečencov. Musíme spolupracovať, aby sme situáciu zvrátili, oslobodiť politických väzňov a zabezpečiť plné rešpektovanie ľudských práv. Ale európska zodpovednosť musí ísť ďalej od týchto naliehavých víziev. Existujú ekonomické zodpovednosti, začlenenie Etiópie do globálneho obchodu zatiaľ nie je plné. Narastá nerovnosť, občania nemajú prístup k pôde, dochádza k čím ďalej väčšej chudobe a porušujú sa sociálne práva. Upozorňujem európske vlády, aby nevyužívali tretie krajiny ako väznenia, väzenia, keď nie sú ochotní prebrať na seba povinnosti rešpektovania ľudských práv. Mali by sme sa venovať aj otázke zlepšovania sociálnych a ekonomických podmienok Práve tieto podmienky musia zohrať prioritnú úlohu a nie len zmierňovaciu, tak ako sa o to snaží Európska komisia. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Ďalším rečníkom je pán Mamikins. You, Ďakujem, pán predseda. Kolegovia, Etiópia je jeden z najstarších civilizácií sú tam rôzne e, e, etnika, ktoré dokázali mierovo nažívať po e, dlhú dobu, avšak v poslednom čase sa tu množia porušenia ľudských práv a nepokoje. Zámery expanzie Addis Abeby a to, k čomu to vedie, treba všetkým týmto prípadom pripočítať. Eh, obmedzujú sa médiá, občianská spoločnosť eh, v Etiópii, potlačajú etnické eh, skupiny. Takáto je aktuálna realita v Etiópii. Európska únia je veľkým finančným darcom a poskytovateľom pomoci Etiópii a preto musí posilniť svoje úsilie riešiť tieto problémy pomocou akýchkoľvek nástrojov, ktoré má k dispozícii. Našou úlohou je pomôcť e, krajine, e, pretože aktuálna e, situácia nie je udržateľná a musí sa čo najrychlejšie zmeniť. Ďakujem. Ďakujem, pán Polčák. Ďakujem, pane predseda. Za... Ďakujem, pán predseda. Spolu e, s mojimi e, kolegami som presvedčený, že represie na e, občanoch, novinároch a všeobecná bieda to naozaj nie je dobrá vizitka pre etiópsku vládu a z toho pramenia aj ďalšie dôsledky pre náš kontinent. Kríza utečencov je možno vrcholom týchto všetkých problémov a myslím si, že by bolo vhodné, aby sme etiópskej vláde veľmi dôrazne pripomenuli, že je to, mala by to byť vláda demokratickej krajiny a že e, e, doba cisárstva tam už dávno pominula. Je potrebné, aby sme hovorili jedným hlasom my všetci tu prítomní, že tieto kroky etiopijskej vlády e, nejako neocenujeme a mali by sa premetnúť do našej rozvojovej pomoci. Ďakujem. Uh, deputy Jose Ignacio Faria Nos últimos dois meses, o governo etíope assassinou 140... E Za posledné dva mesiace bolo zavraždených 140 manifestantov, ktorí mierovo protestovali v Addis Abebe. Boli vyvlastnené poľnohospodárske pozemky umrónskej etnickej menšiny. A Včera zomrelo tiež 75 študentov, ktorí protestovali proti urbanistickému plánu v Addis Abebe. Vysoká predstaviteľka Mogheriniova vyzvala e, Etiópiu, aby e, si sadli k rokovaciemu stolu a vyriešili tento problém. Vláda oznámila minulý týždeň, že tento urbanistický plán stiahne, ale nemôžeme sa nechať oklamať takýmto ťahom vlády, ktorá e, vždy e, pracuje na úkor svojich obyvateľov. Musíme poukazovať e, na túto politiku, ktorú vedie etiópska vláda. Gracias. Um, on behalf of the commission, Commissioner Nevan Mimica. Teraz pán komisár Nevan Mimica, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, vážené poslankyne poslanci. Európska únia a jej členské štáty majú pravidelný dialog s etiópskou vládou v oblasti týkajúcej sa ľudských práv a demokracie. Naše neustále posolstvo je, že ekonomický a spoločenský rozvoj musí z ruka v ruke s politickým a ľudskoprávnym, aby bol trvalo udržateľný silná občianská spoločnosť, e, sloboda vyjadrovania sa, e, mierového zhromažďovania e, je cestou k ekonomicky úspešnej krajine. V tomto kontexte Európska únia sleduje nedávne nepokoje ktoré e, vyvolali plány na rozšírenie Adisa Abeby e, a to s veľkými obavami. Došlo aj k etnickým e, stretom v Amchare, ktoré sa neskretli až s takou veľkou mediálnou odozvou, ale tiež viedli k stratám na životoch. 23. decembra minulého roka hovorca SVČ žiadal mierové vyriešenie týchto sporov a spomenul dôležitosť konštruktívneho dialógu e, v prípade e, riešení problémov. Žiadame objasnenie všetkých e, prípadov násilia voči protestujúcim a takisto aj vzatie na zodpovednosť za takéto činy. My sme s etiópskou e, vládou e, tiež o tomto diskutovali, keď minister pre e, zahraničné otázky navštívil vysokú predstaviteľku Mogherini 13. januára. Uznal, že situácia je taká, aká je a povedal, že sa tento plán na rozšírenie Addis Abeby zrušil. Etiópia čelí mnohým eh, výzvam, pri ktorých pomáhame etiópskej vláde. Rastie tam dramaticky eh, populácia. Momentálne tam viac než milión obyvateľov a to je výzva, pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest, poskytovanie služieb a znižovanie chudoby úsilie, eh, teda dôsledky dvoch teda e, e, Súch a takisto aj El Niňa e, poviedli k ešte zvýšeniu počtu ľudí, ktorí sú závislí od potravinovej pomoci. Hospodársky rozvoj krajiny je veľmi dôležitý a preto Európska únia poskytuje politickú aj finančnú podporu Etiópii, aby sa zlepšovala situácia jej obyvateľov ale takisto snaží paralelne podporovať úsilie vlády eh, v oblasti znižovaní eh, chudoby, ekonomického eh, a sociálneho rozvoja. Etiópia je najväčším príjemcom pokiaľ ide o rozvojovú pomoc. Doplňajú to aj regionálne a tematické programy aj e, operácie e, týkajúce sa stability a e, boja proti migra- nelegálnej migrácii. Etiópia má viac než 700 tisíc utečencov, najviac na kontinente. A mali by sme Etiópiu podporovať Eh, pomocou existujúcich programov aj eh, cez, vďaka, vďaka teda nedávno podpísanému programu o migrácii a mobilite. Etiópia je dôležitým partnerom pre Európsku úniu v mnohých oblastiach migrácia, klimatické zmeny, eh, regionálny mier a stabilita, aby som spomenul iba niektoré. Konštruktívne spolupracujeme vo všetkých týchto aspektoch, ktoré sú tak dôležité pre Európu, pre Etiópiu, aj pre celý región. Zároveň Európska únia eh, bude eh, stále zdôrazňovať eh, význam ľudských práv v Etiópii a podporovať krajinu pri rešpektovaní základných slobod jej občanov. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pán komisár. Máme sedem návrhov uznesení. Diskusiu eh, by som týmto chcel uzavrieť. Hlasovať sa bude hneď po ďalšej rozprave. Ďalším bodom na našom programe je Severná Korea. Slovo má jeden zo spravodajcov. Pán Škrlec, nech sa páči. Vystúpenie bez mikrofónu. Je tu porušovanie pravidiel a vy to tolerujete. Je tu zhruba 40 ľudí z nás, celkového počtu viac než 700. Ostali sme tu. Mohli by ste nám, pán predseda, prosím vás pekne povedať, prečo tí, ktorí vlastne sa snažia a zostanú, prečo nám neumožnite vyjadriť sa v rámci postupu spontánnej rozpravy a je tu nejaký špecifický dôvod nedávať nám slovo? Myslíte, že by možno aspoň z kolegiálnosti bolo dobré nám povedať dopredu, že či dostaneme slovo alebo nie, aké vlastne postupy ste si zvolili, či dostaneme to slovo alebo nedostaneme,